štatistické údaje a môžete aj vy <clears throat> si vyžiadať informácie a podrobnosti, ktoré sa týkajú tohto procesu. Ďakujem pekne. Much, Ďakujem veľmi pekne, vážená pani komisárka. E, kolegovia, e, rozprava o tejto veci, o tomto bode je uzavretá. Teraz prejdeme k minútovým vystúpeniam. E, najskôr dávam slovo pánovi Diazovi Demerovi. Ďakujem pekne, pán predseda. V Európskej únii je 13 miliónov ľudí, ktorí trpia pod výživou. A viac, e, viac tisíc ľudí žije pod prahom chudoby. Títo ľudia sú závislí na potravinovej pomoci, tak aby dokážali, dokázali prežiť. Väčšina financií a väčšina prostriedkov, ktoré smerujú do takýchto programov, pochádza od Európskej únie v nariadení 982, ktorým sa zriadujú formy pomoci pre e, takéto formy, teda pre mlieko a pre ryžu, tak došlo k istému vypusteniu a došlo takisto k kráteniu rozpočtu takejto pomoci a teda výraznému kráteniu e, rozpočtu tohto programu program vychádzal z, zo zásady solidarity a preto je úplne nevyhnutné, aby v rámci polského predsedníctva sme spravili všetko, čo je v našich silách, aby sme dokázali podporiť tých, ktorí trpia najväčšou núdzou a aby sme dokázali ten rozpočet správne nastaviť pre tento program. Gracias. Ďakujem pekne a teraz dám slovo pani, pani poslankyni Beňovej. Nech sa páči

tempom obsiahnuť celú, pán predseda. Ďakujem. Dobře, já věřím, že tlumočníci toto pochopí. A nyní dám slovo... Dúfam, že to tlmočníci pochopia. A teraz pán poslanec Vajgl, nech sa páči. Molím. Spoštovaný predsedujúci. Po... Vážený pán predseda, opäť sa zaoberáme veľmi dôležitou témou Je to téma eh, veľmi rozporuplná a v podstate si táto téma získala veľa eh, záujmu aj v médiách. Aj napriek tomu zostáva to otvorená otázka. Budeme schopní eh, zhostiť sa e, tej zodpovednosti, ktorú máme a ovplyvniť dianie v Gaze. Od roku 2007 do posiaľ mnoho osôb žije v polutovania hodných podmienkach a tieto okolnosti sa nezlepšili počas posledných rokov a izraelsko-palestínsky konflikt je na bode mrazu dnes, tak ako bol v minulých desiatkách rokov. Jediné riešenie je dvojštátne riešenie. Tieto štáty, dva štáty, musia sa navzájom uznať a musia koexistovať bok po boku. A to je možné len za podmienok, ak Izrael vráti palestinským občanom ich dôstojnosť. Ďakujem. Ďalším rečníkom je pani Matias. Senhor Presidente, muito obrigada. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Oblasť Severného Portugalska a Galícia trpia pod... No je tu veľmi ťažká situácia a nie sú schopní sa adaptovať na súčasné podmienky moderného života. A to aj preto, že za posledné roky sa tam neinvestovalo dostatočne. Je potrebná železničná doprava, prepojenie. E, štúdia, ktorá sa urobila v Lisabone na žiadosť trojky, požiadala uzatvorenie viacej ako 600 kilometrov železničných tratí v Portugalsku je štúdia, ktorá hovorí, že je potrebné znižovať deficit, ale nebolo možné túto štúdiu presadiť. Diktatúra deficitu e, pôsobí negatívne na verejné rozpočty v Európe. Uh, Ďakujem, pán predseda. Môj volebný obvod v Černom Írsku zaznamenal veľa zmien v posledných rokoch je to stabilnejšie a e, pokojnejšie miesto e, na život, e, pretože už ukončila, bola ukončená teroristická kampaň, ktorá stala veľa životov, a, ale stále sú tu hlboko zakorené problémy a nedávno sme zaznamenali nebezpečenstvo republikánskeho terorizmu, ktorý vedol k smrti dvoch mladých vojakov krátko pred e, ich e, rozmiestnením v Afganistane a nedávne e, nepokoje v Belfaste ukázali, ako napätia medzi spoločenstvami môžu stále viesť k násiliu a mm, počet mierových múrov, ktorí oddelujú rôzne obce, nebol nikdy vyšší a občas, často je to kvôli vysokej nezamestnanosti, nižšiemu vzdelaniu a zlému stavu zdravia a tiež sú tam vysoké miery e, samovražda. Počas poslednej návštevy v Severnom Irsku komisár Hahn videl z prvej roky obrovský príspevok, ktorý Európsky mierový fond dáva ľuďom v celom Severnom a on

Ja tež ďakujem a předám slovo pani poslankyni Plam. Ďakujem aj ja a slovo má pani poslankyňa Plam. I uh, underline the importance ja chcem zdôrazniť dôležitosť voľného pohybu pracovníkov, ktorí sa priamo zúčastňujú a majú prospekt z EU A európske občania využívajú toto právo nielen pri práci v iných členských štátoch, ale aj pri um, budovanie nového života, kariéry a rodiny. Voľný pohyb pracovníkov nespôsobil eh, turbulencie na pracovnom trhu, ale práve naopak eh, viedol k rastu ekonomiky a e, práce na trhu. Keď už raste e, pracovníkov nejak, v nejakom štáte, tak prispievate do ich sociálneho poistenia a mohli by ste za to aj e, dostať sociálne dávky a preto vyzývam holandské orgány, aby otvorili pracovný trh pre rumunských a bulharských pracovníkov vzhľadom na zhodnotenie rôznych expertov, ktorí požadujú rovnaké práva pre občanov týchto krajín. Ďakujem, teraz pani Parvanová.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 Chcela by som vás upozorniť na tú skutočnosť, že bolo viacero incidencov na e, letisku v Sofii, kedy boli, bola otvorená batožina cestujúcich bez povolenia cestujúcich a takisto došlo k strate batožiny. Dostalo sa ku mne viacero stiažností od cestujúcich, ktorí objavili e, e, svoje batožiny otvorené, zámky porušené, e, veci ukradnuté. E, no, skutočne zatiaľ neboli riešené tieto prípady porušenie e, osobné, osobného súkromia a e, vlastne krádeže by mohli vyvolať aj ďalšie nepríjemné dôsledky ktoré by mohli mať tragické dôsledky. Trvám na tom, aby bulharské orgány uplatňovali prísne pravidlá kontroly, čo sa deje na letisku a takisto navrhujem, aby aj bola odobratá licencia bulharskej firme, ktorá prevádzkuje letisko. Teraz pani Jiménez. Na obranu základných práv žiadam od európskych inštitúcií, aby revidovali udelenie titulu hlavného mesta kultúry San Sebastian, pretože e, bolo vybrané na základe e, politických kritérií a diskriminovali sa iní kandidáti. Údajne e, bolo vybraté, pretože bolo potrebné na podporu mierového procesu. Je to aj jeden z dôvodov, prečo, jeden z dôvodov zrejme, pretože aj ETA, ETA pôsobí e, v Baskicku a neustále na, e, bojuje s e, braňami. Musíme jednoznačne odsúdiť teroristické násilie. Kde je právo na slobodu a na dôstojnosť? Určite nie v San Sebastian, kde naši kolegovia ako major Orecha, Iturgajs alebo ja Musíme ísť s bodyguardami. Nemôžeme rešpektovať kultúru e, výstrelu e, do e, hlavy. Až keď bude San Sebastian mesto slobodné pre všetkých, tak nech vtedy predložia kandidatúru na hlavné mesto kultúry. Dovtedy nech nad tým pouvažujú. Doteraz Teraz si to ešte nezaslúžia, pretože je tam Ribata Suna a ďalšie politické e, strany. Ďakujem. Pani Veržiat. Merci, monsieur le président. Je voudrais... Ďakujem. Rada by som vyjadrila svoj hnev a postavila sa proti tým, ktorí blokujú mierovú flotilu a obhajujem tých mierových pacifistov, ktorí protestovali Treba rešpektovať medzinárodné právo a odstrániť blokádu v Gaze. E, došlo ku sabotáži a všetci túto blokádu e, odsudzujú, ale mm, Izrael naďalej e, vykonáva svoje hrozby. Grécka vláda hovorí, že chcela zabrániť krvavým jatkam, ale ja sa pýtam, kde je právo tí, ktorí podporujú palestínsky ľud, tak tí sú ohrozovaní alebo urážaní a niektorých označujú za kolaborátorov alebo kolaborantov. Je to skutočne nepriateľné. Um, nepáči sa mi tento dvojaký meter. Dokedy bude môcť Izrael takto um, pristupovať k palestínskému ľudu a predsa tí, ktorí sa um, hovoria, že hovoria v mene e, všetkých Židov, nemajú na to právo. Ja som uh, z tých, ktorí si myslia, že šoj, ze, že šoj sme mohli zabrániť a nemôže Izrael robiť čokoľvek a to beztresne. Rečnička je, rečnička je prerušovaná. Občania prichádzajú s mierovými iniciatívami, ale my musíme spolu bojovať, aby sme odstranili blokádu v Gaze. Thank you. No. Ďakujem pekne. Teraz pani Gardia Zábal. Gracias, presidente. Ďakujem, pán predsedajúci. Využívam príležitosť, aby som zdieľala svom, spolu s vami radosť, že San Sebastian bol zvolený hlavným mestom kultúry a mali by sme prestať kritizovať rozhodnutie žury a hlavne nemali by sme podceňovať kultúrny program tohto mesta. E, tento program je výsledkom spoločného úsilia tisíc, tisícok ľudí, občianských organizácií, ktoré chceli podporovať kultúru v tomto meste. San Sebastian už sám o sebe e, je mestom kultúry, pretože sa tam koná významný filmový, jazzový festival a ďalšie. Ale to, že bol e, zvolený európskym kultúrnym hlavným mestom, e, to je oveľa dôležitejšie. Zorganizovali sa tam napríklad stretnutia ako G20, čiek. teda je to jeden veľký projekt a veľké mesto to získalo vďaka svojim e, vlastným schopnostiam a nie kvôli politickým kritériám. Ďakujem za pozornosť. Ďalší rečník je pán Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! éve tagja Magyarország az Európai Pán predseda, Maďarsko je členom EÚ 7 rokov. To je dosť času, aby sme bilancovali a urobili inventúru situácie. V 2004 e, sme povedali Maďarom, že keď vstúpite do EÚ, tak e, si môže otvoriť cukráreň vo Viedni alebo pekáreň vo Viedni, ale nie, taká skutočnosť. E, Maďari zarábajú 340 eur za mesiac, ale v západnej Európe e, sú platy okolo 2000 a maďarskí učitelia dostávajú oveľa menej ako učitelia v západnej Európe. A to isté platí aj pre dôchodky. A je pravda, že asi 300 ľudí zamrzlo a to je v 21. storočí a nemôžeme si otvoriť cukráň vo Viedni a navyše neostali už žiadne cukrovary v Maďarsku. Teda dôvod pre nás e, vstúpiť do EU e, bolo poskytnúť e, pracovníkov za nízke mzdy. Ďakujem pán Predaj ďalší. Mulțumesc. Mulțumesc mult, domnule președinte. Ďakujem, pán predseda. Rád by som hovoril o rozhodnutí, ktoré bolo prijaté v piatok, ktoré prijal výbor pre financie Dánskeho parlamentu, pretože to prinieslo veľmi zlé správy, pretože Dánsko chce zradiť stavu kontrolu na hraniciach s Nemeckom a rád by som sa pridal k tým, ktorí protestovali proti tomuto rozhodnutiu obmedziť voľnosť pohybov európskych občanov. Myslím, že to je nepriateľné aby politické strany takto vydierali, pretože chcú byť populistické. Myslím, že ciele európskej mládež by mali byť stále východiskom rozhodnutí, ktoré prijímajú členské štáty. Takže ja by som chcel požiadať komisiu, aby rýchlo reagovala, ako slúbila a dúfam, že dánske orgány ehm, sa vrátia k týmto nešťastným myšlienkam. Now I will give the floor to Čabat. Teraz Čabata, bajde, máš slovo. Ďakujem pekne. Az Unió és Kína gazdasági kapcsolatainak fejlesztése <clears throat> rendkívül fontos. A Rozvoj ekonomických vzťahov medzi EÚ a Čínou je veľmi dôležitý, ale zároveň musíme hovoriť o rozdieloch názorov, ktoré sa týkajú ľudských práv. Žiaľ, maďarský premiér o tom nehovoril. A čo sa týka... Či mi povedal, že je to strategický partner a štát, ktorý nedodržuje ľudské práva a porušuje práva Tibetanov. Považovalo by sa Čína ako strategický partner aj v týchto otázkach? Keď e, minister zahraničných vecí navštívil túto krajinu, ľudia v Tibete nemohli demonstrovať a dosť veľa maďarských poslancov proti tomu protestovalo. A v súvislosti s prijatím mediálneho zákona mali tiež sa vysloviť. Bao Barandika. Ďakujem, pani Bilbao Barandika. Ďakujem. Minulý týždeň súd, ktorý bol zložený aj zo zamestnancov Európskej komisie, sa rozhodli, že San Sebastian má byť európskym kultúrnym hlavným mestom. Je tam spojenie rôznych rás, kultúr, a tento projekt vyhral, pretože bol konštruktívny, kreatívny, pretože ho podporovali občania a pretože ho podporovali aj občianské organizácie a inštitúcie. Občania a, a projekt, ktorý vyhral, naďalej sú tí istí, ale pre niektoré politické médiá sa ale e, toto mesto ako keby stalo hrozbou a tieto hrozby aj na toto mesto, tak nás nutia k tomu, aby sme pouvažovali, pretože máme právo, aby e, sme predstavili svetu Euskady, teda Baskicko, ktoré je otvorené, kultúrne, pretože sme viacej ako násilia a terorizmus a práve kultúra nám k tomu má pomôcť. Ďakujem. Madame Basescu will be next. Ďalej, pani Basescu. Ďakujem, pán predseda. Nedávno pozornosť verejnosti zaujala dôležitá téma, a to administratívna reorganizácia. Žiaľ, tieto debaty sa týkali len formy eh, tohto projektu a neobsahu. obsahu Téma administratívnej reorganizácie je veľmi aktuálna, to osobitne pre nové členské štáty a z hľadiska Európskeho parlamentu je dôležité, pretože má dva veľké dopady. Zvýšenie stupňa absorpcie európskych fondov a tiež zlepšenie vo vzťahoch obcí so štátnymi orgánmi. Zároveň hovoríme aj o decentralizácii a preto si myslím, že je veľmi dôležité hovoriť o modeloch e, správneho usporiadania na európskej úrovni, pretože z hľadiska strategického rozvoja v nasledujúcich rokoch tento proces bude viesť k nezvratnému rozbitiu koncepcie komunistického štátu. To... Ďakujem teraz pán Milána. Grazie, Ďakujem pán predsedajúci Nehoda vo Fukushime naďalej má vážne dôsledky obrovská koncentrácia radiácie v okolí. My sme uzavreli naše trhy pre eh, čerstvé potraviny z tejto oblasti, ale nie pre potraviny, ktoré sú spracované. Dovážame 350 eh, tón eh, tuňaka v konzervách napríklad a tento dovážaný druh ryby a je, pochádza pravdepodobne z japonských e, vôd a teda vôbec to na etikete nie je uvedené. Európska komisia uvažuje o aplikácii nových noriem. Vieme, že na tohto týždňovom plene sa bude príjmať správa pani Somer, ktorá sa týka tejto problematiky, ale my potrebujeme súrne opatrenia. Teraz pán Portaž, nech sa páči. O Parlamento grego aprovou um novo pacote de medidas de austeridade. Ďakujem. Schválili sa nové opatrenia pre úspory e, v gréckom parlamente, ktoré budú mať vážne dôsledky pre e, gréckých občanov aj hospodárstvo. Tieto opatrenia vnútila Európska únia a Európska únia je komplicom, je spolu zodpovedná táto vláda bola prinútená prijať tieto opatrenia. Museli prijať e, aj vysoké e, dane v Portugalsku Aj tu je Európska únia spolu zodpovedná, pretože neustále e, je posadnutá tým, že treba bojovať proti deficitom vo verejných rozpočtoch. Aj írska vláda ohlásila zníženie DPH e, v v reštauráciách a tak ďalej. Prečo tak napríklad v Grécku a v Portugalsku nie je možné urobiť to isté ako v Írsku? v krajinách, kde je taký veľký cestovný ruch, keby sme znížili DPH, tak eh, by sme eh, mohli tiež eh, takýmto spôsobom postupovať. A teraz pán Gutierrez, nech sa páči. Ďakujem pekne. V sobodu tisícky občanov oslavovali deň Pride Gay po tom, čo sa objavil prvý prípad po, vo výročí objavenia prvého prípadu HIV aj vo svete, ale ešte aj v súčasnosti existuje diskriminácia naďalej ešte nie sú rovnaké práva pre e, homosexuálov podľa toho, v ktorej krajine bývajú. Ešte je 76 krajín vo svete, ktorí prenasledujú sexuálne e, vzťahy osôb rovnakého pohľavia, v niektorých krajinách dokonca trestom smrti. 17. E, júna e, sa schválilo rozhodnutie, kde sa vyzývajú tieto krajiny, aby zmenili svoj postoj v tejto problematike, ale tie nechcú spolupracovať. Ja by som sa pridal k tejto výzve a chcel by som zablokovať aj smernicu a podporiť teda smernicu, ktorá chce dosiahnuť rovnaké e, zaobchádzanie so všetkými občanmi v EÚ a myslím, že by sme mali mať všetci rovnaké práva. Ďakujem za pozornosť. Nasledujúce pán Teixeira, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Minulý týždeň Európska komisia zverejnila návrh finančných perspektív na 2014-2020. Tento dokument predstavila Európska komisia. Je to vyrovnaný dokument, ktorý uchováva štruktúru 7 rokov. Tieto sú dobre nastavené na stratégiu 2020 a je tam viacej zjednodušenia, viacej transparentnosti. Kohezná politika má e, významný rozpočet, chceme dosiahnuť výsledky, kladie sa dôraz na pridanú hodnotu a venuje sa väčšia pozornosť prechodným obdobiam. Rovnako sa pripisuje veľký význam územnej súdržnosti, ale zabudlo sa na najvzdialenejšie oblasti. Hoci e, naďalej existuje špecifický prístup pre tieto oblasti, e, 79 miliárd e, je to nižšia suma, než bola v minulosti a je to nedostačujúce na tie výzvy, ktoré budú v budúcnosti tieto oblasti riešiť. A teraz pán Enčiu, nech sa páči. În cadrul ședinței plenare de luna trecută... Ďakujem, e, Počas parlamentného e, zasadnutia EP prijalo mimoriadne uznesenie, kde odsudilo praktiky e, ukrajinskej vlády pri porušovaní E, spravodlivého konania e, pri e, súdnych konaniach orientovaných na opozíciu. Ja by som chcel poukázať na to, že takéto incidenty sa stávajú nielen mimo EÚ, ale aj v EÚ, napríklad v Rumunsku. Súčasná vláda si získala pod kontrolu časť justičného systému a je e, temer nemožné e, to dokázať. E, a jednoducho aj minister tomuto podľahol. došlo e, k určitým neoprávneným žalobám a takáto prax sa stáva e, všeobecne platnou. Európsky parlament by mal odsúdiť takéto dianie v Rumunsku. Prijatím takéhoto uznesenia mal by sa prijať podobné uznesenie ako v prípade Ukrajiny. Pán Fatimo má slovo. Hovorilo sa tu o rýchlostnom vlaku medzi Turinom a Lyonom. 672 miliónov eur je v hre v tomto projekte. Aby sa zrealizoval, boli potrebné viaceré podmienky, aby sa získali tieto financie, mali prispieť e, radnice a mali teda schváliť aj tieto oblasti, ale nikdy ho neschválili a navyše e, tej časti, kde sa má postaviť tunel, tak e, miestne obyvateľstvo nesúhlasí s touto stavbou. E, termíny tejto stavby sa neustále presúvajú na neskôr. A to spôsobilo, že teraz sa robí výstavba a snažia sa prostredníctvom 900 policajtov udržia, udržiavať obyvateľstvo vzdialené od tejto stavby ak by sa získali financie pre tento projekt, Otázka je, akým spôsobom sa budú tieto peniaze spracovať a či ich niekto nezneužije. Ďakujem, pán predsedajúci. Od 1. júla Holandsko uplatňuje opatrenia, ktoré diskriminujú voči bulharským a rumunským občanom. Z hľadiska e, e, svojich povinností Rumunsko splnilo všetky svoje záväzky, dokonca aj z hľadiska príspevku do spoločného európskeho rozpočtu. Som toho názoru, že žiaden členský štát nemá právo diskriminačne sa chovať voči občanom iného členského štátu. Majú požívať rovnaké práva. Eh, existujú však prejavy takýchto národných egoistických prejavov a zdá sa, eh, že je, nie je naplnený eh, duch jednoty EÚ. Vieme o daňskom rozhodnutí, ktoré zaviedlo kontroly na vnútorných hraniciach EÚ. Nemali by sme pripustiť tomu, aby Európska únia padla do pasce populistov, na politickej scéne, ktorí podrývajú základy EÚ v prospech svojej politickej hry. E, žiadam komisiu o to, aby konala proti vládam takýchto štátom a zabezpečila tým, že všetci občania EÚ majú rovnaké práva v rámci územia EÚ. Ďakujem pekne, pani Alfano. Prego. Presidente, ieri 60.000 italiani hanno manifestato in Val di Susa. Pán predsedajúci, včera došlo k protestom proti absurdnému projektu rýchlostného vlaku medzi Turínom a Milánom. Ja jednoznačne protestujem, došlo tam e, k demonstráciám, dokonca k násiliu. E, mierový občania mierovým spôsobom sa prejavujú a hovoria nie tomuto projektu, ale sú tam aj takí, ktorí provokujú k násiliu. Ja som za občanov, za občianskú spoločnosť. Európska komisia stanovila termíny na to, aby sa získali dostatočné financie, ale tento termín vypršal. Je potrebné, aby sa e, stiahla táto suma Vyzývam Európsku komisiu, aby prišla na miesto a zistila, čo sa konkrétne deje na mieste a aby zistila, prečo občania protestujú. Teraz dám slovo pánovi Luhanovi. Môžete hovoriť odtiaľ, kde ste sedeli. cum arată experii în documentul revizuit în iunie unsprezece v predpracovnom dokumente z roku 2011 oznámenia cieľe pre nový systém sledovania kohoznej politiky. Vidíme, že potrebujeme viacero fáz pre tento systém monitorovania Adekvátne ľudské zdroje, teda báza a zdroje pre zberu dajov sú základným prvkom pre úplné vyhodnotenie. Musíme odteraz sa zapájať do týchto fáz, do týchto prípravných fáz. Členské štáty a komisia by mali mať jasný plán, aby vyškolili odborníkov z riadiacich orgánov. Ďalej, príslušné štruktúry z eh, miestnych by mali sa zapájať do školenia ľudských zdrojov a zberu štatistických údajov. Mr. Tudor. Pán Tudor. Domnilor și domnilor, astăzi, 4 iulie, sărbătorim un... Pán predseda, dnes, 4. júla, si pripomíname 235 rokov od vyhlásenia nezávislosti Spojených štátov. Je to obdivuhodný sviatok, ktorý pripomína zrodenie národa. Chcem si to pripomenúť vlastným spôsobom. Keď budem citovať eh, spisovateľov Mark Twain, je veľmi dobré, že mm, Spojené štáty boli objavné, ale bolo by lepšie, keby sa nám podarilo ich obísť Harry James Rád by som išiel do Ameriky dnes, ale nikdy by som tam nežil. Edward Diet. Vec, ktorá na mňa najviac zapôsobila v štátoch, bol spôsob, ako rodičia sú podriadení svojim deťom. Albert Camus. Raz si budem musieť vybrať medzi Ruskom a Amerikou. George Washington. Ľudia bez na boženstva nemôže byť vedený a Karlem Van Tudor Madame Sarbu is next. Ďakujem, pani Sarbu. Mulțumesc, domnule președinte. Sub... A 50 centov tento rok e, urobilo maturitu a to, alebo bakalárskú skúšku a to je najhorší výsledok e, tento rok. A to preto, že vládala len 2,73% z HDP na vzdelávanie a je to absolútne najnižší rozpočet e, na vzdelávanie Učitelia sa rozhodli vystúpiť z tohto systému, pretože nemali veľa peňazí, alebo dosť peňazí a v posledných rokoch neboli žiadne investície do tohto sektoru. Rozhodnutie zatvoriť školy sa urobilo bez e, konzultácie s rodičmi a učiteľmi a tak ďalej. A toto sa deje, keď EU má rozmýšľať o cieľoch EU 2020 vrátane podpory vzdelávania a vedomostí señor Masip. Pán Masip Hidalgo. Tres sentimientos. Mám tri pocity. Je netolerovateľné, že sa žiadajú také tresty na pána Lópeza v Dánsku, keď mierovo protestoval. Po druhé, Želám si, aby Izrael umožnil flotile, aby sa dostala do Gaza. Je tam aj náš dobrý priateľ Willy Mayer. A aby sa nestalo znovu to, k čomu došlo e, v minulosti pri útoku. Po tretie, gratulujem San Sebastianu aj predchádzajúcemu starostovi tohto mesta za to, že získali titul hlavného kultúrneho mesta Európy spolu s Vroclavou. Zaslúžili si to, pracovali na tom veľmi dlho a ja obom mestám želám, že im tento projekt vyjde veľmi dobre a že ho aj dobre zrealizujú. Ďakujem za pozornosť. Gracias. Our... Ďakujem. To bol posledný rečník. Myslím si, že všetci, ktorí sa chceli vyjadriť, mali priestor. Týmto e, uzatváram daný bod programu jednominútové vystúpenia. E, pán Binev, neboli ste tu pred minútou, tak som myslel, že ste odišli. No ale keďže ste sa vrátili, dám vám slovo. Prezident, kolegy, pozvolám si od tazi... Ďakujem za slovo ak dovolíte, eh, chcel by som sa vyjadriť eh, ohľadom eh, témy, problému, ktorý ostáva nedoriešený. Ide o Eh, odsúdenie jednej celého štátu eh, v, nespro, v neprospech environmentálnej katastrofy. V podstate ide o ťažbu zlata v Krumovgrade, eh, ktorú vykonáva americká firma. Treba si uvedomiť, že nie sú dostatočné podklady, ktoré by sa zaoberali environmentálnymi dôsledkami takejto ťažby. Musíte si uvedomiť, že ide o lokalitu, ktorá je chráneným územím Černým, ktorá spadá pod územia Natura 2000 e, prečo má byť odsudená jedna celá lokalita na zničenie, koľko na tom zarobí vláda koľko zarobí z udelenia licencie. Je to frapantný príklad korupcie. E, budem o tomto informovať Európsku komisiu a verím, že ak nie Bulharsko, tak aspoň Európa sa bude snažiť o zachovanie tejto lokality, kde doposiaľ šťastlivo koexistovala príroda a ľudia. Ďakujem za udelenie e, slova, e, pán predsedajúci. Pán predsedajúci hovorí, teraz prejdeme na ďalší bod a je to správa Silvana Rapti, ide o univerzálnu službu a číslo tiesňového volania. Číslo